Hlasovanie bude zajtra o 12. Týmto sa dostávame k ďalšej téme dnešného rokovania a to je návrh uznesenia predložený na základe vyhlásenia Rade a komisie o riešení problému epidémie cukrovky v Európskej únii. A máme tu na pána Vamena za radu a Andersa Bibalksa za komisiu. Takže nech sa páči, pán zastupca rady, máte slovo. Mr. President. Pán predseda, vážení poslanci a poslankyne, pán komisár, som vďačný tomuto parlamentu za to, že prevzal iniciatívu a zorganizoval túto rozpravu a zároveň aj upozornil na túto veľmi dôležitú problematiku. A dnes sa chcem predovšetkým poďakovať spolupredsedom pani Kriso Šaldemuse, Sare Latford, Sama Basel a Marise Matia za ich vedenie v tejto téme. Takisto sa chcem poďakovať pracovnej skupiny pre diabetes, e, ktorá vypracovala návrh uznesenia pracujú ustavične na tom, aby upozornili na účinok eh, cukrovky na zdravie občanov Európskej únii. V celej Európe chronické choroby vo všeobecnosti predstavujú obrovskú výzvu a problém pre pacientov a ich eh, rodiny a vôbec pre spoločnosť. Toto si žiada nový koordinovaný prístup a zvýšenú spoluprácu. A najväčšou výzvou tejto súvislosti je výzva, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že žijeme dlhšie a nežijeme dostatočne zdravo. To znamená, že stále viac Európanom má cukrovku a iné chronické choroby. Dôsledky sú očividné. Stále väčší tlak na zdravotníctvo, situácii, kde stále menej mladých ľudí sa dostáva na trh práce, aby platili e, tieto obrovské rastúce náklady. A cukrovka je naozaj jednou z najčastejších štyroch chronických chorôb. Momentálne 30 miliónov ľudí e, v Európskej únii bolo diagnostikovaných s cukrovkou. Toto číslo má e, narásť asi na 40 miliónov v ďalších rokoch. 10 e, rozpočtu EU sa míňa na liečbu cukrovku. E, to je zhruba 80 miliard eur a to ešte nie sú e, náklady na súvisiace choroby alebo komplikácie. V súčasnosti sa cukrovka nedá ani vyliečiť, ani zvrátiť momentálne liečebné metódy nebránia postupu choroby. Takisto eh, nemôžu eh, zabrániť hrozbe dlhodobých komplikácií. Rastúce bremeno cukrovky eh, treba teda riešiť prevenciou, rýchlým odhalením, riadením, vzdelávaním a výskumom. Prevencia môže byť veľmi efektívna podľa Svetovej zdravotníckej organizácie e, diabetes druhého typu, ktorý e, predstavuje 85 až 90 prípadov diabetu, e, môže byť odporaný tým, že sa zlepší stravovanie a ľudia budú vykonávať fyzickú aktivitu. Čo môže urobiť Európska únia? Zdravotné otázky sú e, predovšetkým otázkou členských štátov. Európska únia tu má iba obmedzené kompetencie v tejto oblasti. Ale to jasne neznamená, že budeme nečinne sedieť. E, v decembri 2010 rada e, zaviedla reflexný proces týkajúci sa chronických chorôb. Vyzvala členské štáty a komisiu, aby identifikovali možnosti na optimalizáciu prevencie chronických e, chorôb a na zlepšenie koordinácie medzi členskými štátmi. Tento e, proces prebieha v úzkej spolupráci medzi e, príslušnými aktérmi. Práca prebieha a riadi sa na vyššej úrovni v rámci príslušných orgánov a rady. Očakáva sa, že táto práca sa ukončí budúci rok. Dánske predsedníctvo plne podporuje tento proces a využije svoj čas, aby čo najviac pokročilo v tejto otázke. Chronické choroby sú jednou z hlavných priorít dánskeho predsedníctva v oblasti zdravotníctva. Bude na programe neformálneho eh, stretnutia v Dánsku eh, apríli tohto roku, kde sa bude hovoriť o posilnení právomoci pacientov. Posilnenie právomoci pacientov e, je tiež témou konferencie, e, ktorá sa uskutoční 11. a 12. apríla v Kodani. Takisto som rád, že môžem oznámiť, že e, Vodcovské fórum v oblasti diabetu sa uskutoční 25. 26. apríla tohto roku široká škála aktorov vrátanie politikov, vládnych predstaviteľov, zdravotných pracovníkov, obchodných organizácií bude prítomná na tomto fóre. Dánske predsedníctvo je hrdé na to, že môže podporiť toto fórum. Predsedníctvo je presvedčené, že tieto aktivity nedajú dohromady iba expertov v rôznych oblastiach, ale že odrazia aj uh, rôzne témy, ktorým sa e, venujeme v rade vzhľadom na otázku chronických chorôb. Robí sa toho veľa, aby sa riešila otázka chronických chorôb vrátane diabetu. E, práca v rade je jednou z mnohých činností, ktoré prispievajú k tomuto spoločnému úsiliu. Treba však, a dalo by sa urobiť o mnoho viac, naša diskusia dnes popoludní a uznesenie, o ktorom budete hlasovať zajtra, pomôžu zvýšiť e, informovanosť o kolektívnom zdraví. Preto e, si veľmi rád vypočujem vaše stanoviska na túto tému a odnesiem ich naspäť do rady. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, pán komisár Pibalks má slovo pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, minister. Chcel by som sa poďakovať parlamentu za to, že sa snaží zlepšiť život ľudí s diabetom. Európska komisia súhlasí s vašimi obavami, pretože diabetes znamená obrovské utrpenie pre viac ako 32 miliónov Európanov a ich rodiny. Európska komisia sa domnieva, že musíme eh, bojovať proti základným príčinám diabetu Komisia plne podporuje vašu výzvu namierenú voči členským štátom, aby urobili všetko preto, aby zabranili e, diabetu e, druhého typu, ako ste vyjadrili vo svojom uznesení. My vieme, že ne všetky formy diabetu sú také, že sa e, im dá zabrániť. My však vieme, čo je hlavnou príčinou. Je to predovšetkým obezita, nedostatok fyzickej činnosti. V posledných 20 rokov sa zdvojnásobil počet e, pacientov s diabetom. Viac ako e, polovica Európanov e, má nadvahu alebo sú obezní. Jedno zo štyroch detí od 6 do 9 rokov má nadvahu a tým pádom je u nich veľké riziko vzniku diabetu druhého typu. Preto sa komisia snaží uh, E, predovšetkým bojovať proti hlavným príčinám diabetu a to je nadváha, obezita a nedostatok fyzickej aktivity. Práve v tomto duchu v roku 2007 Európska komisia vypracovala stratégiu týkajúcu sa e, stravovania a fyzickej aktivity, aby podporila národné snahy v boji proti obezite. E, stratégia najprv podporuje e, výmenu skúseností medzi členskými štátmi a podporuje spoločný postup a koordinované činnosti. Sem patrí aj spoločný e, postup pri riešení stravovania občanov. Potom je to mobilizácia pre spoločné aktivity oblasti zdravotníctva. A tu sa zapájajú aj organizácie e, pracujúce v oblasti diabetu. Potom treba e, aj presne naformulovať, ktoré potraviny sú zdravé a ktoré nie a treba o tom informovať verejnosť. E, uvediem vám niekoľko Eh, príklad. Prostredníctvom výskumnej politiky EÚ eh, komisia spolufinancovala výskum eh, diabetu vo výške 340 miliónov eur v 6. a 7. rámcovom programe pre výskum. Od roku 2007 viac ako 207 miliónov eur sa venovalo výskumu diabetu a nadváhy Ďalej e, podporujeme e, ďalší výskum na riešenie chorôb súvisiacich so stravovaním. E, chceme presadzovať zdravé stranovanie pre zdravý život. Treba koordinovať aj výskum diabetu v celej Európskej únii. Európska polnohospodárska komisia sa snaží prinášať e, ovoci a zeleninu miliónom detí v Európskej únii každý rok. Potom je tu vzdelávacia politika, cez ktorú Európska únia podporuje telesnú aktivitu s novými usmerňami pre e, telesnú činnosť. No a potom treba využiť e, vizuálne médiá a služby. Cez ne sa komisia snaží vytvárať reklamy zamerané na deti. Komisia financovala aj činnosti cez zdravotný program tak, aby podporila reakcie e, členských štátov v tejto oblasti, aby zlepšila schopnosť e, Európy monitorovať epidémiu cukrovky. E, veľká pozornosť sa venuje cukrovke mladistvých a detí. Komisia je presvedčená, že rámcový program eh, pre výskum a zdravotníctvo eh, prispievajú k prevencii a liečbe diabetu a k eh, pochopeniu, lepšiemu pochopeniu interaktivity medzi nadvahou a zájmeho prepojenia nadvahy a diabetu Summit OSN o neprenosných chorobách sa takisto venoval e, téme cukrovky. Komisia zaviedla e, proces, e, ktorý má členským štátom pomôcť identifikovať oblasti, kde by bolo možné poskytnúť pridanú hodnotu. Myslím si, že všetci uznávate, ako je komisia zaangažovaná v otázke diabetu. Európska komisia bude e, skúmať veľmi pozorne vaše uznesenie a bude hľadať spôsoby, ako vyhoviť vašej žiadosti o ďalšie aktivity. E, Európska komisia súhlasí s parlamentom v tom, že treba urobiť viac otázke cukrovky. Napríklad e, treba zabrániť diabetu medzi deťmi a mladistvými. Treba pomôcť deťom viesť plnohodnotný život a takisto ľuďom e, s cukrovkou. E, treba minimalizovať komplikácie a e, riziko ďalších chorôb. Komisia sa domnieva, že môže poskytnúť najväčšiu pridanú hodnotu v tom, že zameria prácu na príčiny mnohých chronických chorôb, ako je obezita. Ak sa pustíme do obezity, tak to znamená, že sa snažíme riešiť cukrovku a mnohé ďalšie chronické choroby. Preto Európska komisia dáva prednosť horizontálnemu holistickému prístupu namiesto konkrétnych stratégií pre každú chorobu jednotlivo. V tomto duchu e, komisia berie na vedomie skutočnosť, že sa od Európskej komisie žiada e, nová e, stratégia pre boj proti cukrovke. Nakoniec by som vás chcel uistiť, že ak budeme bojovať proti rizikovým faktorom a budeme podporovať e, členské štáty, e, tak komisia bude môcť a aj bude naďalej plniť svoju úlohu v boji proti cukrovke. Ďakujem, pán komisár, veľmi e, pekne vám ďakujem. Chcel by som upozorniť všetkých, ktorí sa zúčastnia tejto rozpravy, že o 20. hodine musím prerušiť toto rokovanie. Ak nebudeme hotoví s týmto potom do 20. hodiny, tak e, sa nebudete ale pokračovať, takže začíname rečníkmi za politické skupiny. Pán Busutil, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď dnes diskutujeme o tejto otázke, sú to dva roky, kedy sme naposledy mali túto diskusiu a takisto sme diskutovali o uznesení na túto tému. Ja som veľmi spokojný, pretože sme, aj s koleg- som vďačný kolegom, ktorí pracovali aj na tejto téme. Je tu um, množstvo ľudí, ktorí teda trepia cukrovkou a potom je tu ďalš- sú tu ďalší 2 milióny občanov, ktorí ešte možno budú mať ešte rôzne iné ťažkosti, sa im rozvinú počas života. Mnoho 50 diabetikov ani vôbec nevie o svojej chorobe. Ja síce nie som lekár, ale myslím si, že tento problém je skutočne veľmi veľký. A práve preto dnes od hovoríme, je dobré, že hovoríme o um, cukrovke, pretože sa to týka um, miliónov životov a preto je potrebné, aby sme sa pokúsili nájsť efektívne riešenia pre nich. Často sa tu hovorí, že náklad alebo záťaž finančná je príliš vysoká pri riešení tohto problému, avšak ja si myslím, že v prípade diabetu tento argument nefunguje, pretože keby sa nám podarilo uh, ovládnuť diabetes, určite by sme dokázali ušetriť veľa peňazí v budúcnosti. Preto je dôležité, aby že dánske predsedníctvo uh, toto považuje za svoju prioritu a preto je dobre, že komisia aj pripravuje stratégiu pre boj s cukrovkou a podporuje členské štáty, aby pripravili národné stratégie. Predseda, ďakujem pekne. Teraz ďalší slečník, ďalšiu, ďalšou je pani Šalde Moze nám 1,5 minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem aj komisárovi a takisto aj pánovi ministrovi. Boli to veľmi dobré príspevky. A som vám chcela poďakovať za to, že vlastne musíme viac pracovať, ak ide o boj proti cukrovke. Už niekoľko čísel, 32 miliónov európskych občanov už trpí cukrovkou a ďalších 32 miliónov je v pred e, štádiu tejto choroby. A takisto vysoká, vysoké, časť z nich, vysoká časť z nich hrozí e, diabetes typu 2. A už tu bolo spomenuté, že tomu sa dá aj zabrániť. Takže mne takisto teší, že súhlasíte s tým, že musíme urobiť viac, musíme bojovať e, práve s pôvodom choroby, Myslím si, že máme k dispozícii aj veľké množstvo vedia alebo výskumov a akým spôsobom majú občania žiť zdravším spôsobom, ale myslím si, že bolo by dobre, keby sme spoločne pripravili určité normy, ehm, a tak, aby sme mohli bojovať proti tejto chorobe, takisto ako aj proti iným civilizačným chorobám. Myslím si, že v podstate sme už eh, tu mali mnoho eh, rôznych politických eh, aktivít a myslím si, že bolo by dobre, keby jednotlivé členské štáty naozaj sa chopili tejto iniciatívy a aby naozaj pripravili národné programy boja proti cukrovke, respektíve aby ich aktualizovali v súvislosti s tým, ako majú doma situáciu. Ďakujem pekne za vašu angažovanosť v prospech európskych občanov. Predseda, ďakujem pekne. Ďakujem, ďalšia je kolegyňa Latford. Ďakujem pekne, pán predseda časová bonna, bomba e, e, cukrovky už aj dokonca prestala len týkať, ale už vybuchla. Preto som veľmi rada, že e, tu aj danské predsedníctvo naozaj sa chce sústrediť na túto chorobu. To, že vlastne spotrebovať 10 našich nákladov na zdravotnú starostlivosť, to je už dosť dobrý dôvod. Takisto je veľmi dôležité, že sa cukrovka často ne, ne nediagnostikuje, takisto ani ako sa diagnostikuje typu, typ 2, potom to môže viesť k slepote a k mŕtvici a k rôznym iným ďalším um, zdravotníckým ťažkostiam, ktoré majú ešte väčšie náklady. Takže ja by som chcela spomenúť tých 10 až 15 ktorí majú typ 1, aj dokonca malé deti môžu dostať túto chorobu. Čiže veľmi, veľmi dôležitá je diagnoz, včasná di- včasné diagnostikovanie. A preto nie je možné ani ten typ 1 ignorovať. Myslím si, že e, treba e, zmeniť e, prístup ľudí k chorobe, pretože na, niektorí ľudia si povedia, no tak začnem trošku menej niečoho jesť, ale to jednoducho nestačí. E, teraz sú tu takisto aj rôzne predsudky, že to je akási len choroba lenivého životného štýlu a že to nie je až také strašné. Tak ja si myslím, že musíme urobiť oveľa viac e, a musíme aj tlačiť na komisiu, aby naozaj pripravila riadnu stratégiu v rámci e, um, záverov rady. Ja nesúhlasím e, len s takým horizontálnym prístupom predseda. Ďakujem pekne. Teraz za zelených hovorí pani Brepels. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 15. septembra 2011 Európsky parlament schválil uznesenie pre, pred summitom OSN, ktorý sa týkal neprenosných chorôb. A vtedy sme diskutovali o tom, že tu existuje potreba spolupracovať s príslušnými orgánmi na úrovni členských štátov a v oktobri 2010 sme zorganizovali aj tu v Európskom parlamente stretnutie. To bola skupina pre srdce a cukrovku a takisto z, e, zdravie obličiek. A tieto e, rokovania takisto zdôrazňovali, že je potrebné koordinovanie postupovať. Prevencia je e, dôležitá, ale je treba ju využívať efektívne pretože eh, vlastne indikátory alebo symptómy týchto chorôb sú dobre známe. Ehm, preto vlastne eh, Európsky eh, parlament sa rozhodol, že by mal mať osobitné uznesenie len pre diabetes, ale však sú tu aj iné choroby, ktoré by takisto mohli byť pokryté eh, osobitnými uzneseniami. Ale ja budem hlasovať za túto správu. Predseda a za politické skupiny ukončíme pani Matiaš. Pán predseda, tak ako to povedalo hovorili už predchádzajúci rečníci, e, milióny ľudí sú zasiahnutí e, touto chorobou. Sú to čísla, ktoré predstavujú epidémiu a naozaj je odôvodnené, aby sme vypracovali špecifickú e, Eh, právo eh, na eh, túto tému. Prvýkrát sa Európsky parlament venuje tejto otázke. Je to výsledok kolektívnej práce, ktorá nie ide proti chronickým chorobám, ale práve posilňuje vlastne naše kapacity, ktoré máme k dispozícii. V tomto boji máme to 35 mm, tisíc osôb, ktoré zomierajú každý rok na cukrovku, pretože Cukrovka eh, je napríklad eh, hlavnou príčinou pre kardiovaskulárne choroby alebo aj pre amputáciu končatín. Eh, takže cukrovka naozaj je veľmi... Hm, tí ľudia, ktorí si myslia, že sa dá s tým žiť a že to nie je nič vážne, tak treba ich zobudiť. Je potrebné mať európsku stratégiu v tejto oblasti ktorá by sa venovala tej, tomuto problému. Je určite, že pred nami je ešte veľa toho, čo vykonať napríklad e, skorá diagnostika, investícia do e, spoločného výskumu, takže preto je veľmi potrebné e, venovať sa tejto práci, ktorá je ešte len na začiatku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz prejdeme k ďalším reč, individuálnym rečníkom a e, o slovo sa prihlásila pani Mazej Kokovič na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam toto uznesenie a takisto aj túto prioritu dánskeho predsedníctva. Z mojej vlastnej skúsenosti počas nášho predsedníctva Európskej rady môžem povedať, že váš prístup je veľmi pozitívny, pretože um, povedomie o, tejto, o tomto probléme sa bude šíriť po celej Európskej únii. Nejde iba o, o zriadenie tejto choroby alebo o, o jej liečenie, ale o prevenciu predovšetkým No, to znamená, že je potrebné mm, šíriť osvetu občanom, čo sa dá robiť e, ešte predtým, čo sa dá robiť v rámci prevencie a potom, čo majú robiť, keď e, sú s touto chorobou diagnostikovaní, čo sa e, má zmeniť v ich životnom štýle. To nestačí, nestačí len brať lieky, ale musia úplne zmeniť svoj život. A toto zase zároveň predstavuje možnosť pre občianskú spoločnosť, ktorá takisto hrá dôležitú úlohu pri šírení osvety o občanov a informovaní občanov a tiež spolupracujú s odborníkmi. Takže teraz tu máme možnosť vytvoriť synergiu a spolupracovať s každým, kto je za to zodpovedný. Predseda, ďakujem pekne. Teraz eh, sa k nám prihovorí pán Perelo Rodriguez na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. V takejto konjunktúre hospodárskej krízy a takisto rozpočtovej krízy, ktoré sa teraz týka verejného, oblasti verejného zdravia, ako aj v tej e, komunite, kde ja e, e, žijem, tak tieto investície do cukrovky sú veľmi dôležité, pretože je to naozaj vhodný návrh. Potrebujeme spoločnú stratégiu v rámci EÚ a potrebujeme takisto aj rozhodnutie rady. V členské štáty je potrebné zvýšiť investície, dokonca aj do kmeňových buniek, do mater- materských budiek, využívať ich na to, aby tieto programy, aby boli využité na tieto eh, programy výskumu a okrem eh, ďalších vecí, myslím si, že zdravie osôb je najdôležitejšie, je potrebné investovať, eh, koordinovať jednotlivé politiky a žiadať výsledky. V cukrovke je potrebné zabezpečiť kvalitu života osôb, pretože keby sme viacej financí na toto venovali, pretože bolo by to potrebné pre ľudí, ktorí majú tieto v eh, problémy, pretože my ako komisia, rada a parlament by sme mali zostať eh, tým záväzkom, ktoré sme eh, predložili a ktoré máme voči našim občanom. To je všetko. Danke, Herr Kollege. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Morkunajte Mikulejnie na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dnes hovoríme Pardon, nedostávame retur. Ruojantis 33 milijonai sargančių Europos Sąjungoje, 10 procentų visų gyventojų. Dar kaip minimum 32 milijonai esantis rizikoje. 10 obyvateľstva Európskej únie, teda 10 eh, miliónov, desiatky miliónov obyvateľov sú v rizikovej skupine. 300 eh, tisíc umrtí každý rok. Eh, Cukrovka spôsobuje problémy na celom svete. Ak vám to neprekáža, chcel by som vás počítať, aby ste e, to celé zopakovali, pretože e, boli nejaké technické problémy. E, dnes hovoríme o dôležitej téme. Európska únia uznala, že cukrovka je jednou zo štyroch hlavných civilizačných chorob na celom svete. Je to epidémia. 30 miliónov ľudí Európskej únie má cukrovku, to je 10 obyvateľov a ďalších 32 miliónov je v rizikovej skupine. E, cukrovka spôsobuje straty nielen zdravotné, ale aj finančné. 10 e, výdavkov v zdravotníctve ide na cukrovku. Je to obrovské vremena. Preto musíme urobiť opatrenia na to, aby sme bojovali proti cukrovke jej prevencii. Iba polovica členských štátov má e, primerané stratégie. To sú prvé kroky, ktoré by mali byť informovaním spoločnosti o rizikových faktoroch. Mali by to byť rôzne programy. Musíme ko- mať koordinovanú činnosť v oblasti zdravotnej e, politiky a výskumu. Mali by sme zaangažovať aj mimovládne organizácie a ďakujem e, pánovi Busutilovi, hlavnému spravodajcovi, pretože uznesenie vydlaždí cestu e, pre efektívny boj proti chorobe. Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom a teraz prichádzame k postupu Catch A kto sa hlási o slovo?

Ďakujem, pán minister, ďakujem vám, dámy a páni. Som naozaj veľmi rada, že tu máme dnes na programe túto dôležitú tému. Je dôležité, aby sme sa pozreli na celú otázku eh, ignora, ignorovania tejto skutočnosti. Asi 25 obyvateľov, ktorí trpia cukrovku, ani o tom nevedia. Eh, preto je dôležité zamerať sa na prevenciu. Mali by sme sa aj zamerať na také veci, ktoré ľudia môžu robiť doma E, treba tu zlepšiť situáciu. Začíname e, už má také systémy, že na smartfónoch môžete mať informácie o cukrovke a takisto tam môžete mať informácie o nevyhnutných liekoch. A dá sa tu e, toho ešte veľa zlepšiť v budúcnosti. Napríklad cukrovkári by si mali mať možnosť doma vyskúšať, nakoľko závažná je ich cukrovka. Takže technika nám prináša rôzne možnosti v tejto oblasti môže mať Európska únia spoločnú stratégiu v digitálnej ére. Takisto je dôležité zabezpečiť e, zjednodušenie prístupu k rôznym produktom. Ešte tu vždy existujú mnohé bariéry. Ak e, zlepšíme pohyb takýchto prístrojov, tak aj ceny pôjdu dolu a tým sa zlepší podpora e, ľudí, ktorí trpia cukrovkou. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, ak budeme analyzovať čísla, ktoré sa týkajú eh, incidencie diabetu 1 alebo 2 v Európskej únii, eh, musím povedať, že je jasné, že musíme bojovať E, veľmi vážne proti cukrovke. Musím trvať na prevencii, pretože prevencia je efektívne riešenie. Žiaľ, keď hovoríme o cukrovke, tak sa zameriavame predovšetkým na liečbu a nezameriavame sa na prevenciu a podporu zdravého životného štýlu, e, čo je dôležité pri tejto chorobe. Teraz hovoríme o výskumnom programe e, v Horizonte do roku 2020. A práve toto je príležitosť, aby sme lepšie koordinovali našu snahu v oblasti boja proti e, cukrovke. Potrebujeme európsku stratégiu, ktorá by sa mala zamerať na prevenciu a e, rýchle odhalenie tejto choroby, informácie o výskume a tak ďalej. Ďakujem. A teraz pán Papino Kolalo Džordiaš má slovo. Chcela by som, chcel by som teraz hovoriť o, o, detskej cukrovke. To je e, téma, ktorá bola e, vypichnutá pred rokom a pol. Moja neter, ktorá mala 6 rokov, bola jej diagnostikovaná detská cukrovka typu 1 a pamätám si na tie prvé snahy jej rodičov, ktorí sa snažili vysvetliť eh, eh, poisťovni, že potrebujú špecifické vybavenie, ktoré potrebuje dieťa eh, po tejto diagnostike keď išlo dieťa do škôlky, tak bo niektorí sa snažili zabezpečiť to, aby e, dieťa bolo ďaleko od ostatných e, v škôlke. Preto chcem e, vyjadriť, že je tu veľa ignoranstva, veľa Eh, predsudkov v, eh, Európy, eh, v Európe. Nemôžeme toto dovoliť, hlavne pokiaľ ide o informovanosť. Mali by sme sa posnažiť šíriť informácie, pretože deti, tie, ktoré trpia na cukrovku, tých bude stále viac a viac a môže sa to týkať aj vás, aj vašich rodín. Je potrebné niečo pre nich urobiť. Ďakujem. Herr Paška Jaroslav. Ďakujem. Teraz pán Paška Jaroslav. E, rozširujúca sa epidémia cukrovky je vážnym problémom civilizovanej spoločnosti a nárast jej incidencie v únii naozaj nemôžeme prehliadať. viac ako ninety ochorení tvorí diabetes druhého typu u ktorého je strata schopnosti utilizovať glukózu spôsobená nesprávnym stravovaním a nedostatočnou fyzickou aktivitou. onemocnenie ktoré sa donedávna vyskytovalo prevažne u dospelých sa už výrazne rozširuje aj do detskej populácie

Týmto sme uzatvorili Catch the Eye. A ešte uzatvárame to kolegom Mikolášikom. Dankeschön, eh, Herr Vorsitzender. Diabetes sa vyskytuje v členských štátoch Európskej únie čoraz častejšie a zasahuje životy približne 32 miliónov občanov, čo reprezentuje takmer 10 európskej populácie cukrovka je taktiež príčinou až three hundred and twenty five tisíc úmrtí v rámci eú diabetes two má za následok skrátenie dĺžky života o five až ten rokov a diabetes typu one až okolo twenty rokov života. Ehm, do roku two thousand and twenty five sa zvýši počet ľudí trpiacich na cukrovku asi o ďalších sixteen

Ďakujem pekne. Teraz e, by som v závere rozpravy dal slovo Rade a komisii. Teraz má slovo pán komisár Pibalks. Pán predseda, ctení poslanci, myslím, že pani Latford aj pán Niko, papa Nikolajú nespomenuli diabetes typu 1 a otázky, ktoré s tým súvisia. Myslím si, že ide o rýchle diagnostikovanie E, pretože je dôležité začať e, s liečbou čo najskôr. Takisto no, otázka, ktorá súvisí s diagnostikovaním, aj iné problémy, ktoré spomenul pán Papaniko Nelaus, to všetko e, by sa týka chronických chorôb a určite aj vzdelávanie lekárov je, musí byť také, že musia veľmi rýchlo um, musia veľmi rýchlo túto chorobu um, diagnostikovať alebo včas diagnostikovať. Um, Ak ja si myslím, že tá komisia, e, stanovisk, Strategia komisie, ktorá sa týka zdravého životného štýlu a zdravej, e, zdravej výživy. Myslím si, že je to veľmi dôležité, veľmi úzko s touto témou súvisí, preto si myslím, že bola to veľmi dobrá diskusia a ďakujem za túto diskusiu a komisia bude bojovať ďalej. E, predseda, e, ďakujem pekne, pán komisár. Nie, Wortmeldung Geschäftsordnung, bitte. Máte faktickú poznámku? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som iba chcela sa spýtať pána komisára, no už pán, my ste naozaj neporozumeli to, čo hovoril pán, pán, pán Nikolaju, pretože on hovoril niečo o čo sa týka typu 1, to nemá nič spoločné s všeobecnou otázkou chronických chorôb. Ako ste tu povedali, je tu popísal problém v škole dieťa, ktoré e, si vyžaduje osobitnú starostlivosť a, a nikto, e, vy ste tu to zhrnuli len ako všeobecne chronické choroby. To znamená, že vy ste to úplne nepochopili, aké sú konkrétne potreby dieťaťa, ktoré trpí na diabetes typu 1. Komisár, Pán komisár, chcete reagovať na to? komisár, už ako som tomu rozumel, bola to e, otázka, alebo bola to pripomienka k diabetes prvého typu, ale to neznamená, že by sme sa mali venovať e, len tejto chorobe. Aj... Takže Myslím, že teraz už zostáva len pán Vanen za dánske predsedníctvo a záverečné slovo. Herr formand, ärade medlemmer af Europaparlamentet, herr kommissær. Tak for... Pán komisár, páni poslanci, dovolte, aby som vám poďakoval. Myslím, že je veľmi dôležité a je zrejme, že je potrebné sa zamerať na cukrovku, ako aj na ďalšie chronické ochorenia. Musíme to urobiť na úrovni členských štátov, musí to urobiť komisia, ale takisto aj vy v, tu na pôde Európskeho parlamentu. Chcel by som poďakovať pánovi Buzutilovi a ďalším. Chcem poďakovať všetkým za to, že spomenuli naše snahy v tejto oblasti. Súčasné trio Polsko, Dánsko a Cyprus sa rozhodli e, špecificky zamerať e, na tento e, problém. Rozhodli sme sa zamerať na chronické choroby, obzvlášť na cukrovku. Urobili sme z toho jedno z našich priorít počas nášho predsedníctva preto som eh, sem aj prišiel, aby som potvrdil tento záväzok. Chcem poďakovať členom Európskeho parlamentu, že nám poskytli túto možnosť, aby sme predložili riešenia pre mnohé eh, osoby, ktoré sú postihnuté eh, týmto ochorením. Spoločne komisia, parlament, členské štáty môžeme zlepšiť kvalitu života mnohých početných ľudí, ktorí trpia na cukrovku v súčasnosti. A tiež e, môžeme spoločne vyhnúť sa tomu, aby tisícky Európanov a ich rodiny trpeli na túto chorobu aj v budúcnosti. E, táto diskusia musí pokračovať aj po dnešnom dni, to je to najdôležitejšie. A až do konca nášho predsedníctva v spolupráci s ďalšími predsedníctvami budeme pokračovať v tejto práci a budeme sa snažiť urobiť čo najviac preto, aby táto otázka zostala e, živou. E, ja vám chcem popriať e, veľa úspechov, veľa odvahy. Som si istý, že v budúcnosti budeme môcť reagovať na tieto výzvy, z ktorých budú mať užitok tisícky našich spoluobčanov. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozprávy a na záver vás chcem informovať o tom, že máme štyri pozmeňujúce návrhy. Týmto sme ukončili rozprávu a, a hlasovanie prebehne zajtra o 12. hodine. A teraz prerušujem rokovania do 21. hodiny a o 21. hodine opäť začneme.